Well, maybe. Um, good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Začníme toto spoločné stretnutie výboru pre rozpočet a hospodárstvo. Máme dnes veľmi dôležitú úlohu, ktorou je odhlasovať program Investiu Najprv budeme mať prezentáciu pozmeňujúcich návrhov a chcel by som najprv schváliť program. Ak teda nemáte nejaké pripomienky, nemáte, dobré. Takže prechádzame k prezentácii pozmeňujúcich návrhov. Ako viete, pracovali sme intenzívne a chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za prípravu kompromisných pozmeňujúcich návrhov. A chcel by som najprv požiadať Emanuela, aby niečo povedal, aby odprezentoval pozmeňujúce návrhy. A neviem, či spolupredseda by chcel niečo povedať alebo nie. Ospravedlňujem sa. Mohli sme začať o pár minút skôr, ale nefunguje tu žiadny mikrofón, iba Roberto mikrofón, zrejme ani váš mikrofón nefunguje, takže musíme pracovať s tým, čo máme. Ospravedlňujem sa, nechceli sme čakať, kým Roberto dopije kávu, bol to technický problém. Môžem to robiť aj odtiaľto. Áno, snažíme sa aj získať čas, pretože sú isté problémy s cestovaním a očakávame, že naši poslanci prídu na hlasovanie, ale najprv Jose Manuel, máme tu stručnú výmenu názorov. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju vďaku Robertovi Gualtierimu, ktorý pracoval so mnou ako spravodajca. Myslím si, že sme dosiahli vynikajúci kompromis. Je to veľmi dobrá správa, takže si myslím, že v rámci tohto volebného obdobia sa nám podarilo ukončiť eh, tento dokument. treba mať na pamäti, aká je celková suma vo viacročnom finančnom rámci. A myslím, že sme to brali do úvahy e, okrem tých sum, ktoré súvisia e, priamo s viacročným finančným rámcom. Okrem toho verím, že rada bude ochotná postúpiť Preto Toto je naozaj veľmi dôležitý spis pre Európsku úniu Naďalej potrebujeme investície v EÚ, aby EÚ bola konkurencieschopná, ale zároveň chceme inkluzívne investície, ktoré zabezpečujú koheziu a investície sa stále požadujú, ešte vždy sú tu medzery na trhu. Tieto investície musia byť vyvážené medzi rôznymi témami, medzi rôznymi uh, krajinami. Takže ďakujem vám, pán Gualtieri, a ďakujem aj všetkým politickým skupinám, ktoré prispeli eh, k týmto kompromisom, ktoré boli predložené. Všetky politické skupiny sa podielali na práci na tomto spise. Ďakujem všetkým ostatným spravodajcom, ktorí nám pomohli. Gadia Tabal a Otmar Karas. Ďakujem vám. Pozorne sledovali prácu na celej tejto správe. A takisto sa chcem poďakovať všetkým tým kolegom, ktorí prispeli svojim dielom aj s tieňovým spravodajcom. Máme tu tri finančné nástroje, aj FC. E, treba zdôrazniť, že toto nie je rozšírenie EFSI, teda Európskeho investičného plánu, ani Junckerovho plánu. To, čo tu máme, je plán pre eh, životné prostredie, pre program LIFE. Takže tu máme niekoľko finančných nástrojov, ktoré súvisia s horizontom 2020. musíme si pozorne zadefinovať doplnkovosť, tak aby to eh, fungovalo pre infraštruktúru, pretože možno to nebude úplne fungovať pre životné eh, prostredie, alebo možno to nebude úplne fungovať pri dosahovaní sociálnych a finančných cieľov. Toto všetko sme mali na pamäti. Máme tiež ďalší cieľ, eh, ktorým je ponechať si záručný fond, ktorý teraz máme nemá zmysel pracovať e, na rokoch 2020 a 2021, keď tu nebudeme mať e, ten záručný fond, ktorý sme mali e, pre roky 2014-2020. Preto sme prešli na 14,3 miliard eur ako záruka a Chcel by som vám pripomenúť, že táto suma bola schválená na plenárnom zasadnutí, kde sa schválil viacročný finančný rámec a hovorilo sa o tom, že by to malo byť zapracované do obsahu tejto správy. Mm, hlasovali sme aj o sume záručného fondu a Ide o to, že nechceme mať menej e, prostriedkov k dispozícii e, pre roky 2020 až 2027. Nechceme ich mať teda menej, než sme ich mali na obdobie 2014 až 2020. My sme navrhli e, posilnenie financovania sociálnej oblasti a financovanie malých a stredných podnikov. Koľko minút mám na svoju prezentáciu? Hovorilo sa o dvoch minútach. Teda ešte uh, máte dve minúty. Dobre, takže to čo skoro ukončím. EIB e, má 75 e, pridelených, ostatné banky majú 25 ktoré im boli pridelené, ale je tu istý manevrovací priestor, pokiaľ ide o záruku a treba mať aj istý stupeň predvídateľnosti. A ten diel, ktorý bol pridelený členským štátom, sa tiež bude riešiť. A ďakujem výboru, že venoval tomu toľko pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Jose Manuel. Vážení kolegovia, určite ste si všimli, že technika už funguje. Roberto eh, Galtier a ja sme sa dohodli, že ja budem moderovať rozprávu a Roberto bude potom viesť hlasovanie. A pán Galtieri teraz dostáva eh, slovo na dve minúty ako spoluspravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Nemám veľmi čo dodať. Chcel by som sa tiež eh, poďakovať eh, Fernandesovi za výbornú prácu. Myslím si, že sme kolektívne spolupracovali veľmi dobre a ten kompromis, eh, ktorý sme dosiahli, je dobrý. A hlavný prvok, ktorý sme sa snažili dosiahnuť, bolo zadefinovať e, ciele tak, aby boli rozmanitejšie, pretože tu dávame dohromady viaceré rozmanité nástroje a chceme dosiahnuť e, efektívnosť jedného fondu, ale pritom nechceme stratiť e, špecifickosť jednotlivých nástrojov. Schválili sme vedenie so správnou radou, s riadiacou radou. E, schválili sme lepšie zloženie poradného výboru. Myslím si, že sa nám podarilo nájsť dobrú rovnovahu vo vzťahu medzi EIB a komisiou a ďalšími partnermi, ktorí e, chránia úlohu EIB delegovaným aktom sme dosiahli väčšiu možnosť e, skúmania zo strany parlamentu. Posilnili sme udržateľnosť a úvodnými ustanoveniami sme sa snažili nájsť lepšiu rovnováhu a snažili sme sa vysvetliť, že e, stará definícia adicionality sa nedala rozšíriť na všetko, ale museli sme hovoriť niečo aj o politickej nezávislosti a o ďalších rozmeroch. A to nám umožnilo zohľadniť rôzne stanoviska, rôzne názory a chcel by som sa naozaj poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za konštruktívny prístup. Urobíme všetko, čo v našich silách, aby sme boli čo najviac otvorení a dúfam, že sa nám podarí podporiť túto prácu aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Um, nemáme už príliš veľa času a preto navrhujem, aby ste sa snažili dodržiavať čas, ktorý je pre vás vyhradený. Tieňoví spravodajcovia by mali dostať po jednej minúte, ale pán Karas tu zatiaľ nie a pani Sabal tu už je. Hlasovanie už začína, takže sa chcem poďakovať e, spravodajcom za ich prácu. Konečná dohoda je podľa mňa dobrá a dúfajme, že to ostane takto aj v rámci celého rokovacieho procesu, pretože to bude dobrý nástroj na opätovné spustenie európskeho e, hospodárstva a na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. To bolo naozaj veľmi stručné, pán Paket. Áno, ďakujem. Chcel by som zablahoželať spoluspravodajcom za e, prácu na tomto spise. E, v veľmi krátkom čase urobili obrovské množstvo práce, ale e, na druhej strane to znamenalo, že pre nás bolo veľmi malo času na prácu. Dúfam, že trialog prebehne čo najskôr, alebo by bývalo lepšie, keď sme boli bývali mať, mali viac času. Pokiaľ ide o Invest EU, má zmysel zlúčiť 14 finančných nástrojov a vo všeobecnosti sme spokojní s kompromismi. Sú veci, ktoré by sme boli urobili inak, ale text ako celok je priateľný. Chcel by som upozorniť pana na tri malé body. Myslíme si, že Invest EU zvýši eh, účinok na eh, rozpočet EÚ ale myslíme si, že môžeme urobiť viac eh, s menším objemom finančných prostriedkov ten pôvodný návrh e, sa e, zdal byť e, príliš komplikovaný a tento text je po nás lepší. Um, boli by sme dali prednosť tomu, keby EIB prevzalo riadenie záruky, celej záruky, ale musíme sa pozrieť o to, aby nedošlo ku konfliktu záujmu, pokiaľ ide o EIB, ale partneri, ktorí sú E, dodatoční partnery k EIB budú e, potom plne zodpovední za investičný proces, keď sa to celé schválí a toto bude e, veľké zlepšenie oproti EFSI. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na to, že mnohí kolegovia už zvládli dopravu a podarilo sa im prísť na deviatu. Pán Karas tu ešte nie, pán Kome odišiel, Mozej Balčes nech sa páči za Alde. Tiež tu nie je, ale pán Kovác je tu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, some... Pokúsim sa upozorniť na najdôležitejšie veci zrejme e, najdôležitejšia je pomoc, ktorú sme dostali od asistentov a poradcov, vzhľadom na to, že sme mali veľmi málo času. A nemyslím iba svojich asistentov a poradcov, ale myslím všetkých z rôznych politických skupín, pretože bez nich e, by sa nám to nepolo podarilo. Teraz by som chcel e, upozorniť na niektoré problémy. Máme tu novú štruktúru, máme tu národné banky v systéme a musím povedať, že sme e, na neprebádanej pôde. Nevieme, či oni hodnotia rizika správnym spôsobom, ale e, musíme byť otvorení na zmeny. Druhá vec je štruktúra. Keď sa pozriete na štruktúru rôznych organizácií, tak e, potom máme pred sebou naozaj veľmi časovo náročný aparát, ktorý e, bude treba opraviť. E, moja tretia pripomienka sa týka prístupu a podielu členských štátov. Keď hovoríme o tom, prečo trhy zlyhávajú, keď teda hovoríme o zlyhaní trhu, tak by sme mali zobrať do úvahy skutočnosť, že sú tu rôzne odlišné otázky, ktoré vedú k zlyhaniu trhu. Nie je to len vina trhu, že dochádza k zlyhaniu, ale sú tu rôzne faktory. A ako Zvyčajne hovorím vám, máme tendenciu písať e, celé litánie. E, treba dbať na čas, áno. A to boli teda zrejme tie hlavné veci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Tremoza iba cels. Pán Tremoza. Pôjde to už, práve ste došli. Pán Tremoza, môžete už? Ďakujem. Myslím si, že to, čo povedal kolega Nils, plne e, zastupuje aj moje stanovisko, takže môžeme e, ísť ďalej. A mimochodom všetkým veselé Vianoce. Pán e, Gigold, mene zelených. Ďakujem pekne prvom rade ďakujem spravodajcom a všetkým, ktoré ste sa zúčastnili v príprave tohto spisu. Ďakujem za odvedenú prácu. Pre nás hlavná otázka e, z hľadiska posilnenie investícií v Európskej únii e, je otázka e, dlhodobej udržateľnosti z hospodárskeho a environmentálneho hľadiska. Ide nám o posilnenie usmernení v oblasti udržateľnosti. Chceme, aby sa to e, sa rozšírilo na jednotlivé smery politiky a operácie. Zároveň treba posilniť aj výdavky na pôsobenie proti klimatickým zmenám. Napríklad e, budeme mať 65 na e, dlhodobú udržateľnosť sme spokojní s tým, že sa podarilo e, zapracovať e, aj ustanovenia o e, renovácii energeticky úsporných budov v rámci tohto smeru politiky. Pre nás bolo tiež dôležité, aby sme odstranili odkaz na jednotlivé oblasti činnosti eh, zahrnúť eh, ustanovenia o sociálnej ekonomiky, posilniť eh, rodovú otázku a podporu regionov. I keď určité veci nás stále znepokojujú, napríklad je tu nedostatok jednoznačného vylúčenia projektov, ktoré potenciálne môžu poškodiť životné prostredie. Máme aj ďalšie výhrady, ale v celku sme spokojní s kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi a s záverečným stanoviskom parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Papa Dimulis, eh, pani Ceniala, ich nevidím. Valí v mene FDD tiež nie je prítomný. A teraz pani Kapel v mene NF. Ďakujem, pán predseda. Som spokojný s tými e, kompromismi e, v rámci projektu Invest EU. Je to dôležitý program. Pomohol by nám odstraniť nedostatky v oblasti investícií. Dúfam, že Invest EU bude e, úspešný, takisto, že budeme úspešní pri operatívnom prevtelení Eh, projektov za pomoci investičného banku, investičnej banky a že to eh, umožní udržateľným spôsobom prekonať nedostatky investícií. Je dôležité, aby sme dali k dispozícii prostriedky v citlivých oblastiach. Mm, je to dôležité pri eh, InvestEU a FC. A mm, to, to sú významné nástroje a podporujem takýto prístup. Ďakujem pekne. Praje si niekto z ďalších členov eh, nášho výboru eh, ujať sa slova. Eh, práve prichádza pán Papadimulis. Und äh, dann darf ich für die beiden Abgeordneten hier oben da Chcel by som povedať, že bolo by dobre, aby sme všetci dostali hlasovacie mm,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 Ďakujem veľmi pekne. E, bohužiaľ sú problémy s cestovaním. E, veľmi ďakujem e, všetkým spoluspravodajcom. Myslím si, že predložili veľmi dobrý návrh a mnohé z našich námetov sa tiež dostali do tohto návrhu. Tento návrh, o ktorom sa bude hlasovať zajtra, obsahuje určité pozitívne prvky, ako E, hospodársky e, e, rozvoj bez akýkoľvek výnimiek. Európa 2020, takisto hovorí sa o sociálnej a regionálnej súdržnosti Európskej únie. Vážený pán predseda, nemôžem pokračovať, keď je to taký hluk. Vážne kolegovia, chcel by som vás požiadať, aby e, sme tu nastolili e, väčšie ticho v tejto miestnosti. Poprosíme o mikrofón. Áno. Ďakujem. Je tu aj ustanovenia o prírodných katastrofách, e, energetike je tu aj určitý dôraz na vytvorenie pracovných miest a na sociálne otázky. Domnívam sa, že problém e, regionálnych rozdielov tiež by zaslúžil našu pozornosť. A e, Um, Invest EU umožní nám do budúcnosti preukázať v Európskej únii, že máme tú politickú vôľu a iniciatívu, aby sme znižili sociálnu a regionálnu nerovnováhu. Musíme pomôcť regionov a zahovať tam, kde tam, kde sa bude môcť investovať e, v nasledujúcich e, rokoch. Najmä mám na mysli malé a stredné podniky, ktoré môžu nám pomôcť bojovať s nezamestnanosťou a odstraňovať e, sociálnu nerovnosť. Myslím si, že to dokážeme to podporiť a v tomto smere sa už urobili určité menšie kroky všetko, čo sa hovorí o e, programe Invest EU, sa prebrala spolu s TBU, s komisiou a preto sme zastancami toho, tohto návrhu. A teraz už budem končiť, pán predseda. Napriek tomu, že máme určité výhrady, budeme hlasovať e, za nik um, sa viac nehlasí o slovo, takže navrhujem, aby sa pristúpila k hlasovaniu a to bude riadiť môj pán, e, kolega, pán spolupredseda. Ďakujem. Myslím si, že mohli by sme e, e, začať hlasovať. Súhlasíte? Takže poprosím vás, aby ste najprv zahlasovali skúšobne. Otváram hlasovanie. Nie, musíme ešte 3 minúty počkať. Lebo sme eh, ohlasili, že budeme hlasovať o 9.15? Nie, nie, nie. Práve mi našepkáva, že tak tomu nie je. Nikdy to nie, je explicitne nie je uvedené s tým, že by určití kolegovia mohli e, meškať 90, 99? Tak v poriadku. Eh, Sťahujem to, čo som pred chvíľou povedal. Takže e, urobili sme skúšobné hlasovanie. Samozrejme, e, musíme teraz e, privítať nového člena v mene socialistov. Ďakujem, že ste sa k nám pripojili. Takže začíname hlasovať o Invest EU. Pozmenujúce skúšobné hlasovanie dopadlo dobre. Pozmenujúce návrh 138 menovité hlasovanie. Plus jeden. Pán Simon. The vote is closed. Končím hlasovanie. 3.25 zamietnuté, 26 zamietnuté, 3, 2, 6 za, proti. Schválený. 3, 3, 3 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromisný B za, proti. Zdržali sa schválený. Kompromisný návrh C za, proti, zdržali sa Schválený. NV26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Regi, Regi 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný i za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh kompromisný Návrh E si myslím. Vynechal som jednu stranu. Kompromisný návrh E za, proti zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh F za, proti zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh G za, proti zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh H za, proti zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh I za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh G je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 526 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 527 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh K za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 552 za, proti, zdržali sa schválení, 560 zamietnutí, kompromisný L za, proti, zdržali sa schválení, kompromisný M za, proti, zdržali sa schválení, kompromisný návrh N strana 54 za, proti, zdržali sa schválení, kompromisný návrh O 48, strana 48 za, proti, zdržali sa. Za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh P za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh K za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 6, 641, strana 55. За против сдержались схваленные. Компромиссные R за против сдержались схваленные. Pozmenujúci návrh 6, 95. E, e, za, proti, zdržali sa schválení. 6,99 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh S za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh T za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh U za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh e, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 718 za, proti, zdržali sa schválený. 722 za, proti, zdržali sa zamietnuté. I 3, 1, 15 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci kompromisný návrh 2TV za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh X za, proti, zdržali sa, schválený kompromisný návrh Y za, proti, zdržali sa, schválený kompromisný návrh Z za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz ideme na stranu 81. Je tu veľa strán. 2 pozmenici návrh 7, 6, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. E, kompromisný návrh A za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 129, e, strana 85, za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný B za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh JN 49, za, proti, zdržali sa schválený. Zamietnutý, prepačte. ITRE 2, za, proti, zdržali sa zamietnutý. Tran 2. Nie, neodpatová, pretože to nebolo schválené. Takže ITRE 2 zamietnuté, TRAN 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh A, C za, proti, zdržali sa schválený. Pozmení sa návrh 155 a 156 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 3. E, prvá časť za proti zdržali sa schválená druhá časť, za proti zdržali sa zamietnutá, kompromisný návrh a za proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh AE za proti zdržali sa schválený, AF za proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh AG za proti zdržali sa schválený, si návrh 4 za proti to je strana 92 za, proti, zdržali sa, schválený. 183 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 184 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisné AH za, proti, zdržali sa, schválený. si návrh 7, strana 90, 200 e, za, proti, zdržali sa, 1,99 spolu s ústnym e, pozmeňujúcim návrhom. Za proti zdržali sa schválený. Ak je to schválené, 201 za proti zdržali sa 201 za proti zdržali sa zamietnutí. A teraz regie 6 za proti zdržali sa schválený. Teraz toto všetko odpadáva. Regi 7. Nie. A i, kde to je? Kompromis A i, strana 98. Nevidel som to, to bolo hore. Za Kompromisný návrh AI. Za, proti, zdržali sa, Schválený. Tran 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 12 za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 15 zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný AI. za proti zdržali sa. Schválený. ITRE 23 za proti zdržali sa schválený. Kompromisný AK za proti zdržali sa schválený. Kompromisný AL za proti zdržali sa schválený. Kompromis AM za proti zdržali sa schválený. 241 za proti zdržali sa zamietnutý. NV 16 za proti zdržali sa zamietnutý. ITRE 28 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisný návrh A, N za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh A, O za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh A, P za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis A, Q. Áno, A, Q za, proti zdržali sa schválený, kompromisný AR za, proti zdržali sa, kompromis AS za, proti zdržali sa schválený, kompromis AT za, proti zdržali sa schválený, kompromis AU za, proti zdržali sa schválený, kompromisný AV za, proti zdržali sa schválený, a kompromis A, dvojitové A za, proti zdržali sa schválený, na návrh 300 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 16. A to je to isté. Kompromis AX za proti zdržali sa schválený. Kompromisný AY za proti zdržali sa schválený. AZ za proti zdržali sa schválený. Koprenes B a za, proti zdržali sa schválený a BB za, proti zdržali sa schválený, kompromis BC za, proti zdržali sa schválený, kompromis BE za, proti zdržali sa schválený, BE za, proti zdržali sa schválený, pozmením si návrh 323 za, proti zdržali sa schválený, Teraz menovito hlasovanie k celému textu plus jedna. Hlasovanie je otvorené. The vote is... Končím hlasovanie. 51 za, 5 proti, 3 sa zdržali, a teda 52 za. Gratulujeme všetkým. A takisto ďakujeme e, zamestnancom, poradcom za vynikajúcu prácu. Ako vidíte, ideme na plenárne zasadnutie, pretože toto je spis, ktorý súvisí s viacročným finančným rámcom a je dohoda, horizontálna dohoda, že v každom prípade budeme hlasovať na plenárnom zasadnutí a preto nežiadame o mandátu pre trialógy. Takže môžeme uzavrieť e, túto spoločnú časť. Neviem či tu mám... Áno, 29. januára v útorok e, sa stretneme opäť v tomto formáte. A teraz sme boli príliš rýchli, takže budeme mať pauzu, ale o 9.45 budeme hlasovať o benchmarkoch. Je to malé hlasovanie ekonu, ale spoločné stretnutie. Ukáže, chcete pokračovať v hlasovaní? Áno, keď môžeme pokračovať v hlasovaní. Samozrejme, majú tu byť členovia výboru EKON, takže ak ste tu, tak môžeme hlasovať teraz hneď. Teraz máme čas na to. Budeme teraz hlasovať, ale potrebujeme niekoľko minút na to, aby sme zmenili hlasovacie prísve, pretože to bude teraz iba formát Econ. Takže dajme tomu, že si dáme dvojminútovú pauzu, potom budeme hlasovať.